Ja v Konžskej demokratickej republike najprv dostanú slovo autory návrhu uznesenia pán Sebastia. Príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem, pani predsednička. Situácia v Konžskej demokratickej republike sa zhoršuje a je veľmi závažná. Prezident Kabila manipuluje moc na to, aby ostal pri moci a to vyvolalo veľké protesty občianskej spoločnosti a opozičných strán. Tieto protesty sú potláčané e, a e, ľudia umierajú. V Konskej demokratickej republike je obrovská chudoba. V podstate je tu akási skaritá vojna, ktorá ovplyvňuje život ľudí na severe, severovýchode a pre všetkým život žien. Uh, E, teší ma spoločné uznesenie, ktoré podpísali, skoro, mnohé politické strany. Ide o to, aby pán Kabila, prezident Kabila rešpektoval ľudské práva, legislatívu svojho štátu. Vyzývame ho k tomu, aby neostal pri moci proti želaniu svojho ľudu a aby sa udržiavali, dodržiavali predpisy ústavy. E, takisto tu hovoríme aj o obchode s tzv. konfliktnými minerálmi nede len o slabú legislatívu, ide aj o obchodovanie s minerálmi z konfliktných zón, ktoré sú pošpinené krvou a Európska únia proti tomu. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker. My sme na kryžovatke, respektíve Koňská demokratická republika celé mesiace stojí na kryžovatke opozičné strany, mimovládne organizácie a dokonca aj koalícia. Všetci žiadajú e, zmenu. E, tento prezident už nemá politickú budúcnosť, ale v každom prípade chce ďalej ostať pri moci protiústavne. E, E, situácia ohľadom ľudských práv je veľmi zlá, stále sa zhoršuje. E, v Kongu je jediná pravda. Jednoducho musíte byť ticho. Aktivisti pre ochranu ľudských práv, novinári, opozičníci sú prenasledovaní a často vraždení. Dokonca aj mladí ľudia, ktorí demonstrujú mieromilovne, ani tí nie sú šetrení. E, chcem spomenúť e, pána Baumu a pána Makvambalu, ktorí sú vo vezení už niekoľko rokov e, my musíme zohrať aktívnu úlohu a viesť inkluzívny dialog s Konžskou demokratickou republikou, aby sa skončila beztrestnosť. Ďakujem. Slovo dostáva pán Korau na minútu. Ďakujem pekne. Konžská demokratická republika e, čeli obrovskej politickej kríze a demokracia je ohrozená. E, snaha prezidentu Kabilu na spomalenie politického procesu, na predloženie svojho mandátu, sú to diktátorské tendencie a jednoznačne je to proti ústave a uznaným právam v Kongu. Hovoríme tu o krajine, ktorá je symbolická E, čo sa týka nekonzistentného postupu zahraničnej politiky Európskej únie. Je to krajina, ktorá dostáva najväčšiu pomoc Európskej únie, najbohatšia krajina na prírodné zdroje. Pozrieme sa aj na obchodný styk medzi EÚ a Konžskou demokratickou republikou. Musíme sa postarať o to, aby ústava bola dodržiavaná, aby odporúčania poslednej volebnej misie takisto boli dodržiavané a aby jednoducho Kabila nedostal tretí mandát bolo tu nezákonné väznenie, je potrebné e, venovať aj dať potrebnú zdravotnú starostlivosť uväzneným e, chorým väzňom. Pani Gabriel, na minutu. Ďakujem pekne, som veľmi rada, že máme na programe takéto urgentné uznesenie, ktoré sa týka predvolebnej situácie v Korskej demokratickej republike. E, je to dôležité pre budúcnosť tejto republiky aj pre región e, okolo veľkých jazier. Ja by som chcela pod podporiť tri veci v tomto spoločnom texte. Poprvé, čo sa týka samotného volebného procesu, trvám na tom, aby sa uplatnili odporúčania misie z roku 2011 a misie z roku 2014, ktorú som viedla. Je nutné, aby prezident a vláda boli braní na zodpovednosť predvolebná kampaň, rozpočet a pre všetkým rešpektovanie ústavy, bezodkladné rešpektovanie ústavy, to je všetko nutné preto, aby sa nezhoršila situácia. Po druhé, bezpečnostný plán. Vítam, že je tu obnovený plán a e, vítam posilnenie kompetencie na ochranu občanov. Po tretie, regionálny rozmer. Európska únia, Africká únia musia spraviť všetko preto, aby s e, krajinami regiónu bola dobrá spolupráca, aby sa nezhoršila na regióna úrovni situácia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Gerens na minútu. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. E, ústavné ustanovenia krajiny štát chránia občanov pred e, samovôľou vedenia. Je tu vplyv a korupcia v takom prípade je potrebné, aby e, vedenie odstúpilo. To je situácia v Konskej demokratickej republike. Je tu snaha zmeniť ústavu, aby sa umožnilo prezidentovi tretí mandát. Európsky parlament by mal o týchto veciach hovoriť. Mám pocit, že je to tomu tak. Musíme o tom hovoriť. Prečo? No pripomeňme si, že e, tu bola kampaň, od samého začiatku sme sledovali kampaň a vývoj Konžskej demokratickej republike. Sú tu stanovené podmienky, aj v súvislosti s predchádzajúcimi voľbami súvisí to s tým, že to prispieje k konsolidácii demokracii, ktorú Konžania chcú. A preto je potrebné pripomenúť vedeniu Konžskej demokratickej republiky cestu k demokratizácii, ku ktorej sa, pod ktorú sa podpísali a jednoducho konžskí občania s tým súhlasia. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Senra Rodriguez. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som presvedčená o tom, že toto je slabé uznesenie. Mali by sme ísť do detajlov v niektorých aspektoch. Je tu porušovanie ľudských práv Demokratickej republike Kongo. Toto sú opatrenia, ktoré by mali ukončiť zapojenie multinárodných spoločností pri financovaní ozbrojeného konfliktu v roku 2014. E, program pre ochranu životného prostredia OSN sa vyjadril, že 2 zisku e, z predaja národných zdrojov idú do, idú na financovanie ozbrojených síl. Takisto je potrebné prijať opatrenia na posilnenie e, programov pre lesníctvo a baníctvo tak, aby e, národné zdroje mohli byť využívané v prospech národa a takisto musíme zabrániť tomu, aby nadnárodné spoločnosti skupovali pôdu. Ďakujem pekne, pán Arena. Pani Arena, áno, e, konžania e, budú za 90 dní e, voliť vtedy končí mandát prezidenta Kabilu. Mlčanie prezidentu Kabilu, ako aj snaha ho ostať pri moci, vytvárajú jasnú nestabilitu Konskej demokratickej republiky. Od januára 2014 tu bola uh, taká vlna násilia e, proti všetkým, ktorí sú v opozícii. A preto v tomto texte žiadame pre všetkým, preto aby konžské orgány čo najskôr spravili podmienky preto, aby voľby boli slobodné, transparentné, rešpektujúce ústavu. Africká únia musí zohrávať svoju úlohu, e, čo sa týka rešpektovania e, ústavy. Európska únia musí podporovať jednoznačný proces a v prípade e, neplnenia pripraviť cielené sankcie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za to, že ste sa zmestili do časových limitov, pán Preda. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som chcel zdôrazniť, že je potrebné e, zorganizovať prezidentské a legislatívne voľby ešte do konca roka v Konskej demokratickej republike. E, je to tak uvedené v ústave a myslím si, že je potrebné sa riadiť týmto bez akýchkoľvek výnimiek. Prezident Kabila má iba jednu voľbu. Buď bude e, rešpektovať ústavu, čo ktorá obmedzuje jeho prezidentskú funkciu na dva mandáty, alebo sa môže pokúsiť roz, ostať pri moci za akúkoľvek cenu. Ja dúfam, že sa rozhodne pre tú prvú možnosť, to znamená rešpektovanie ústavy, pretože ak nie, tak sa obávam, že scenár Burundi či inej krajiny sa zopakuje v Kongu je to snaha udržať sa pri moci navždy a porušovať ústavu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kienže na minútu. Ďakujem pekne prezidentské voľby v Konskej demokratickej republike sú veľkou demokratickou výzvou tejto krajiny. Celá krajina by sa mala ukázať tak, že je schopná dodržiavať ústavu a rešpektovať to, že prezidentský mandát je iba, môže byť opakovaný iba dvakrát. Mal by sa zverejniť e, volebné termíny pri dodržiavaní ústavy. Chceme vyzvať e, predstaviteľov Konskej demokratickej republiky, aby rešpektovala slobodu tlače združovania sa a vyjadrovania. To je to minimum pre demokraciu. Tento, na koniec tohto mandátu e, je dôležité, aby prezident Kabila e, skončil svoje pôsobenie ako prezident. Je to dôležité pre budúcnosť Konskej demokratickej republiky a celej oblasti Strednej Afriky. Takisto žiadam, aby boli okamžite prepustení prepustení, uväznení novinári. A Africká únia by mala sprevádzať tento proces a zabezpečiť rešpektovanie Konžskej ústavy. Ďakujem pekne. Pán Nart, ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Konžská demokratická republika e, keď o nej hovoríme, je to trošku ironické, pretože to ani nie je republika, je to zoskupenie ozbrojených síl. Nemyslím si, že e, má pod kontrolou ani celý región Konga, čiže je to trošku ironické. Je to veľmi bohatá krajina, ktoré obyvateľstvo je extrémne chudobné e, a e, čo sa týka indexu rozvoja sú na skoro poslednom mieste. Za posledné roky sme do pomoci investovali miliardy. Potrebujeme voľby, potrebujeme ukončiť represie, potrebujeme podporovať e, miestne obyvateľstvo. Je potrebné zabezpečiť to, aby články 8, 9 a 96 dohody z Kotonu platili. Mali by sme zastaviť EU pomoc, kým Konská demokratická republika sa nestane naozaj republikou a naozaj demokratickou. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Venta na minútu. Ďakujem pekne. Nestabilná situácia v Konskej demokratickej republike, nestabilná situácia v oblasti ľudských práv naozaj spochybňuje korektnosť nadchádzajúcich volieb. Podobné voľby by mohli viesť k ukončeniu 19-ročnej dynastie pána Kabilu a mieromilovné demonstrácie e, rozháňajú policajné zložky, vojenské zložky a sú aj náznaky toho, že aktuálny prezident robí všetko preto, aby ostal pri moci. Sú tu obrovské prírodné zdroje Konga, ktoré sú zdrojom korupcie a porušovania ľudských práv a nevyužívajú sa pre blaho konžského ľudu. Je veľmi dôležité, aby Európska únia a Africká únia vyvíjali tlak na orgány tohto štátu, aby nová volebná komisia s zastupcami občianskej spoločnosti a opozície mohla zabezpečiť korektné voľby v novembri. Ďakujem pekne. Pán Kelly, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, vážený pán, pani predsednička. Prezident Kabila bol pri moci v Konžskej demokratickej republike už 21 rokov a zdá sa, že sa chce držať pri moci ešte oveľa dlhšie. A využíva na to e, všetky prí, nástroje, ktoré má. Máme politické napätie v krajine, je tu násilie a násilnosti. Musíme urobiť všetko preto, aby sa dodržiavala ústavnosť v krajine a by boli voľby budúci rok. Ak to sa neudeje, tak nemôžeme nazývať Konšku demokratickú republiku demokratickým spoločenstvom, budeme ju musieť nazývať nedemokratickým spoločenstvom. Krajina má bohaté suroviny nerastné a je smutné, že občania tej krajiny sú takí chudobní. Predstavitelia OSN pre ľudské práva musia o svojej práci mať možnosť pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz začne spontánna rozprava a vzhľadom na ruch v miestnosti a vzhľadom na skutočnosť, že už nemáme čas, nemôžem dať čas všetkým. Pani Petír, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Ja by som chcela podporiť toto uznesenie vzhľadom na vážne, vážnosť situácie v Kongu. Humanitárne organizácie odhadujú, že zhruba 7,5 milióna ľudí nemá prístup k pitnej vode alebo k zdravotníckej starostlivosti. Deti nemôžu chodiť do školy. Vzhľadom na konflikty a vojenské operácie je 3 milióny ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou a pol milióna ľudí, ktorí museli utiecť do susedných krajín. Ja som presvedčená, že budúce prezidentské parlamentné voľby budú prvým demokratickým krokom prechodu po celých desaťročiach nestability a vojenských problémov a konfliktov. Musíme prispieť k týmto demokratickým procesom v Demokratickej republike Kongo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Denano, nech sa páči. Vážená pani predsednička, myslím, že prezident Kabila sa musí pozrieť okolo seba. Bohužiaľ, máme aj iné príklady prezidentov, ktorí si myslia, že sú tam na väčnosť a porušovali aj ústavu. Nedávno sme mali prípad prezidenta Burkine Faso, ale boli to ľudia v tejto krajine, ktorí sa zasadili o to, aby sa situácia zmenili. E, národ v Konžskej demokratickej republiky si zaslúži demokratickú situáciu. Musíme urobiť všetko preto, aby e, sa situácia zlepšila, aby sa dodržiavali princípy demokracie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Končím spontánnu rozpravu. Pán Hán, pán komisár dostane slovo v mene komisie. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Chcem požiadať kolegov, aby boli ticho. You, Ďakujem pekne, pani predsednička, všetkých vítam. Európska komisia víta príležitosť diskutovať o otázke ľudských práv v Konžskej demokratickej republike a tešíme sa na prijatie uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré sa zaoberá s otázkou volieb a horšujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a základných slobôd v Konžskej demokratickej republike. Konžská demokratická republika je veľká krajina, sú tu veľké výzvy, nielen zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a chudoba, Doktor Denis Mukwege, ocenený Sacharovou cenou, povedal v tomto parlamente, že ženské tela e, sú predmetom, na ktoré sa vo vojne útočí. Poukázal na to, ako sa situácia humanitárna v tejto situácii zhoršuje. Krehký mier v tejto krajine závisí od jednej z najväčších mierových operácií OSN. Situácia je stále napätá. V roku 2006 sme mali voľby, odtedy sa zaznamenal malý pokrok, zlepšila sa hospodárska situácia, niektoré postelecké skupiny boli potlačené a bolo tu takisto bola tu snaha dosiahnuť uh, fungujúce štátne inštitúcie. Ale táto krajina sa momentálne dostáva k kritickému bodu vo vývine. Rok 2016 by mal byť rokom prezidentských volieb, ale opozícia a občianská spoločnosť sa obávajú, že konštitúcne lehoty nebudú dodržané, že politický konsenzus je veľmi potrebný na to, aby sa krajina mohla sústrediť na inkluzívny, transparentný proces volieb v rámci organizovaných volieb. To však neznamená, že vláda a opozícia sa musia dohodnúť na všetkých riešeniach, pokiaľ ide o výzvy, ktoré sú pred krajinou, ale musia nájsť spoločnú cestu, pokiaľ ide o vybudovanie a prípravu volieb. Na to, aby demokracia v tejto krajine fungovala, musí spolupracovať celá spoločnosť. Protesty a mierové protesty e, zaznamenali represálie a základné slobody sú ohrozované bezpečnostné zložky krajiny sú obvinené z prípadov porušovania ľudských práv a vo veľkom množstve prípadov takisto bola neprimerane prísna aj justícia. 8. marca bolo prijaté vyhlásenie v Kinžáze, v ktorom sa apeluje na to, aby vláda dodržiavala svoje záväzky. Ide o veľa, hospodárstvo bolo postihnuté znižujúci sa medzinami komodít, a neschopnosťou rozšíriť, zvýšiť e, príjmy do štátneho rozpočtu. Tento rozpočet odsudzenia sa a nespokojnosti si zaslúži našu plnú pozornosť. Európska únia investovala veľkú energiu, humanitárnu pomoc aj do bezpečnosti. Máme záväzky, e, dlhodobé záväzky s touto krajinou. Nede tu iba o materiálnu pomoc. Rozmiestnili sme politické a diplomatické aktivity v tejto krajine, pokiaľ ide o znovu obnovenie a mieru v tejto oblasti a pokiaľ ide o posilnenie partnerstiev s ostatnými africkými krajinami a partnermi. V našom komplexnom prístupe sme predovšetkým sa sústredili na ľudské práva. Takisto sme uznali kľúčovú úlohu OSN. Spolupráca so Spojenými národmi je dôležitá. Monitorujeme a podporujeme aktivistov za ľudské práva, bojujeme proti beztrestnosti a snažíme sa dosiahnuť sektorálne reformy na to, aby sme zabránili konfliktom. Takisto sa snažíme podporiť úrady, pokiaľ ide o politický dialog. Na záver, vážená pani predsednička, sme presvedčení, že pre Konžskú demokratickú republiku Kongo bude možné pohnúť sa dopredu iba v rámci takých postupov, keď sa bude dodržiavať ústava základné ľudské práva. Budúcnosť tejto krajiny patrí predovšetkým občanom tejto krajiny. Musí sa vypočuť hlas občanov vo voľbách. A Európska únia uplatní všetky nástroje, ktoré má na to, aby sa to umožnilo prijatie uznesenia v Európskom parlamente je dobre načasované a som vďačný za mimoriadnú pozornosť, ktorú ste venovali môjmu príhovoru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Chcela by som sa ospravedlniť v mene mojich kolegov za mieru hluku v miestnosti, ale máme tu 751 poslancov, ktorí práve vstúpili do miestnosti. Už tento samotný vstup e, je príčinou zvýšenej hladiny hluku, takže sa ospravedlňujem. Máme tu 7 návrhov uznesení a ukončili sme diskusiu, rozpravu a o chvíľu budeme hlasovať o týchto bodoch. Takže otvárame o chvíľočku hlasovanie.